situácii v Iraku. Pán Dela Vedova, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení poslanci, situácia v Iraku, ako je známe, je veľmi vážna. Závery Rady AFET z júna vyjadrili hlboké znepokojenie EÚ a odsúdili útoky islamského štátu na Irak. V Iraku došlo k sunnickej e, rebelii, ale rovnako aj iné sunnické ozbrojené sily, neobaptisti a iné kmeňové skupiny. Spolu s ozbrojenými vojenskými silami predstavujú okamžitú hrozbu pre Irak a aj Sýriu E, také organizácie, ktoré majú rozšírené rady e, zahraničnými bojovníkmi, prichádzajú z rôznych oblastí, napríklad z Libanonu, z Jordánska či inde. Falšovanie situácie e, bezpečnosti v Iraku vyplýva z vnútorných aj vonkajších faktorov. Bez pochyby sírska kríza bola akýmsi východiskom pre vytvorenie tzv. islamského štátu na sírskom a e, iránskom, irakskom, irackom území. E, vyjadrenia sú veľmi vážne a ozbrojení, e, ozbrojené vojenské sily sonitov už viacej ako 10 rokov bojuje e, proti vláde, ktorú predstavujú predovšetkým šíti. Veľmi často sa e, irácká vláda arbitrárne stavala k riešeniu tejto situácie. E, neboli schopní zabezpečiť základné potreby sunnického obyvateľstva a rovnako sa nerešpektovali ich základné ľudské práva. Tieto problémy sa v tomto roku ešte vyostrili napríklad vo Falúdži a v iných regiónoch, kde e, došlo k manifestáciám miestneho sunnického obyvateľstva proti vláde a to nakoniec vyústilo do ostrých násilných stretov. Táto situácia e, umožnila hnutiu IS sa usídliť v tomto regióne Rýchlosť a účinnosť tejto ofenzívy e, bola pre medzinárodné spoločenstvo naozaj prekvapivá. Všetci zdieľajú názor, e, že e, musíme byť zodpovední a sledovať a vývoj tejto situácie. Vyzývame zainteresovaných, aby postupovali umiernenie tragická krížová cesta uh, humani- eh, situácie obyvateľstva sa musí vyriešiť. 2 milióny Iračanov museli újsť zo svojich domovov. EÚ sa veľmi znepokojene pozerá pozera na túto humanitárnu krízu, pretože dochádza aj k vnútornému exodu civilného obyvateľstva. EÚ prostredníctvom úradu ECHO Mm, uvoľnilo 12 miliónov eur humanitárnej pomoci. Ide o fondy pre sírskych utečencov a presunutých irackých občanov v rámci svojho územia. EÚ koordinuje tiež e, ďalšie aktivity a spoluprácu s ďalšími donormi a medzinárodnými organizáciami. E, vyzývam všetkých týchto aktérov, a upozorňujem, že všetci pracujú za veľmi e, ťažkých e, podmienok in situ na irackom území. E, neustále sme informovaní o súčasnej situácii a adaptujeme sa vývo- e, vývoju. Táto hrozná kríza na irackom území e, sa týka aj Kurdistano-iracký iracké kurdské územie je v takej situácii, že sa uvažuje o referende o nezávislosti. Zdôrazňujem, že iracké kurdské oblasti je tiež zdrojom nestability, hoci doteraz bol podstatným mm, partnerom v dialogu s medzinárodným spoločenstvom. Táto spolupráca tohto obyvateľstva by mala byť odmenená, ocenená. Jednostranné postupy k nezávislosti nepomôžu vyriešiť situáciu v Iraku a môžu znamenať aj problém pre samotný Kurdistan. Vyzvali sme všetkých zainteresovaných, aby eh, hľadali riešenie všetkých aspektov irackej situácie len takto sa môžu dať odpovede na mnohé kurdské požiadavky. Iracký prechod, ktorý začal pred desiatimi rokmi a ktorý podporovala aj EÚ, je ťažký proces. Nezávisle od tejto situácie, hoci perspektívy e, demokratického Iraku kto sú ohrozené, aj tak sme zaznamenali v poslednej dobe určité pozitívne signály, napríklad voľby z 30. apríla 1,6 ehm, narastu e, voličov. EÚ vyslala pozorovateľskú misiu e, do tejto oblasti a táto nás informovala o priebehu podľa záverov odborníkov. Boli tam určité problémy, hlavne preto, že veľký počet sunnických voličov v Albare boli vylúčených z možnosti hlasovať. Tieto problémy sa neschovávali, ale priebeh volieb sa považoval za uspokojivý. Mm, tieto voľby prebehli niekoľko týždňov po sunickom povstaní a e, preukázali, že iracké obyvateľstvo e, chce žiť mierovo a demokraticky. Treba dôverovať e, umierneným irackým politikom, že sú schopní takúto situáciu nastoliť. Čo skoro sa má vytvoriť nová vláda ako výsledok volieb z apríla. To je prioritná otázka, rovnako ako vymenovanie predsedu vlády. To všetko je krok správnym smerom. A teraz sa musí menovať prezident republiky, aby potom mohol postupne menovať predsedu vlády a vládu samotnú. Na to je potrebný dialog so všetkými politickými silami a komunitami, aj so sunitmi, ktorí boli doteraz často vylúčení z politického procesu. Bez inkluzívneho prístupu a politického dialógu sa Irak nedostane na cestu zmierenia. Ako povedala pani Eštonová viackrát, iracká situácia sa môže riešiť jedine politicky a to má byť aj základ bezpečnosti. Bezpečnostné opatrenia, ktoré sú ale príliš tvrdé, e, oživujú e, sektárske násilie medzi obyvateľstvom. EÚ je pripravená zasiahnuť všetkými možnými spôsobmi, aby sme doplnili e, aktivity, ktoré realizujú naši zahraniční partnery Vzhľadom na závažnosť situácie v Iraku EÚ poskytuje svoju pomoc všade, kde je možné, pokiaľ ide o plánovaní a ekonomickej pomoci, ekonomickému rozvoju. To je neustály záväzok EÚ k Iraku a je súčasťou komplexu opatrení, aby Irak sa udržateľne rozvíjal smerom k právnemu štátu takýto postoj a pomoc bude závisiť od toho, či irácké orgány budú naďalej podporovať tvorbu alebo vytvorenie právneho štátu. Vzhľadom na novú situáciu v Iraku európsky odborníci hodnotia aj eventuálne možnosti antiteroristických akcií. Boj proti terorizmu v Iraku musel rešpektovať E, základné princípy ľudských práv a medzinárodnej legislatívy v tejto oblasti. Keby sa porušovali ľudské práva, bola by to vysoká cena. EÚ pracuje, aby podporila aj spoluprácu medzi členskými štátmi e, v oblasti zahraničných bojovníkov prítomných na tomto území. EÚ robí všetko preto, aby v rámci dohody partnerstva s Irakom e, sa táto dohoda čo najlepšie rozvíjala a využíva túto príležitosť, aby vyzvala členské štáty, ktoré to doteraz neurobili, aby čím skôr ratifikovali túto dohodu. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pán Dela Vedová. Teraz začíname s rozprávou. Ako prvý pán Arnaud Danjean na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Už je neskoro a toto prebudenie je veľmi bolestivé. Museli prísť džihadisti a nastoliť po obsadení Mosulu islamský štát, aby niekto začal príjmať v Iraku opatrenia. Môžeme samozrejme neustále, ja ako francúz je to pre mňa eh, ľahké pripomínať eh, vážnu chybu z roku 2003, americká invázia v Iraku, to je pravda, historická pravda, ale diskusii dnes to naozaj nepomôže, pretože odvtedy sa stalo ešte veľmi veca, veľa vecí. Od roku 2011 sme sa právom e, sústredili na chaos v Sýrii a to vlastne zakrývalo vážnosť situácie v Iraku. Bolo by príliš zjednodušujúce dnes, ako to často aj počúvame, hovoriť, že zhoršenie situácie v Iraku je dôsledkom občianskej vojny v Sýrii. Ale nezabúdajme, že Fallúdža bola obsadená džihadistami pred viac ako šiestimi mesiacmi a títo džihadisti, islamistickí ozbrojenci, majú svoje hlboké korenie v Iraku. Ich e, vodcovia sú väčšinou Iračania. Títo džihadisti prosperujú e, z e, sektár, sektárstva irackej vlády. Sú tam sunnické kmene, ktoré boli vládou verbované v rokoch 2006-2007 a prispievajú k rozkladu irackej vlády, ktorá bola už roky trénovaná a vyzbrojovaná za veľké peniaze. A dnes vlastne títo ľudia doplňajú stavy teroristov v regióne. Musíme si teraz klásť otázku, ako podporovať orgány Iraku. Túto podporu nemôžeme poskytovať bez podmienok. Musí to byť podmienené tým, že sa budú podporovať všetky zložky irackej spoločnosti. Je potrebné hájiť teritoriálnu jednotu Iraku a musíme skúmať aj dvojznačné prepojenie medzi radikálnymi sunnickými skupinami a niektorými štátnymi a neštátnymi aktérmi v Perskom zálive, pretože tieto skupiny, o ktorých máme mnohé štúdie, sú hrozbou nielen regiónu, ale aj našej vlastnej bezpečnosti. V Bruseli 24. Eh, mája došlo k vraždám v židovskom múzeu a vrahom bol francúzsky džihadista, ktorý predtým bol v Iraku a v Levante. Poprosím vás ešte, aby sme si pripomenuli obete tohto masakru v Bruseli. Ďakujem. Pani na 3 minúty. E- Ďakujem. Po nelegálnej invázii v tomto regióne došlo k obrovskému násiliu. A v Sýrii sa e, rozvíjajú teroristické sily a jednotky. Neustále dochádza k vraždeniu civilného obyvateľstva. Mm, zaznamenali sme množstvo smrteľných obetí medzi civilným obyvateľstvom. Malikyho vláda odmietla legitimné požiadavky e, sunnickej menšiny a vyvolala tak náboženské povstania a vzbury. Konštatovali sme, že e, hnutie IIL e, s podporou sunitov rozvíja svoju činnosť a získava územie. Bez irackej vlády eh, Irak, Irak nepôjde cestou bezpečnosti. Všetci medzinárodní aktéry, aj eh, zainteresovaní národní aktéry musia dohliadať na to, aby Irak bol jednotnou a stabilnou krajinou, tieto voľby by mohli priniesť národný konsenzus a zmierenie, ak sa budú brať do úvahy záujmy všetkých menšín a keď sa zabezpečí, aby celé obyvateľstvo malo prístup k základným službám a boli pokryté jeho základné potreby. Treba spustiť dialog medzi všetkými irackými komunitami a treba zvýšiť jeho kapacitu riadenia. My sme nevyhnutným aktérom, aby sme situáciu v Iraku stabilizovali, rovnako ako v Sýrii. Treba ukončiť so sunicko-šítským konfliktom a súhlasím s pánom Danžánom, keď tak ako hovorí aj uznesenie EP, EÚ e by mala vyslať upozornenie krajinám v Perskom zálive, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú teroristov v regióne. E, nesmieme zabúdať a postupovať humanitárnu pomoc e, miliónom utečencov. Musíme pomáhať Iraku, Iraku bojovať proti terorizmu a, a aby štát išiel cestou právneho štátu a rešpektovania správ. Vieme, že je veľa irackých utečencov, ktorí sú na území Kurdistanu. Kurdistan je v súčasnosti symbolom stability, ale v Kurdistane eh, chcú eh, spustiť referendum o nezávislosti, čo je pochopiteľné vzhľadom na situáciu v Bagdade, ale to určite nebude znamenať stabilizáciu celej krajiny a môže to ohroziť aj samotný Kurdistan. Ja si myslím, že sú možné aj iné ústavné riešenia, aby Kurdistan bol naďalej súčasťou Iraku. Sýrska vojna, e, rizika rozpadu Iraku, to všetko ukazuje, že aj európska bezpečnosť je ohrozená je veľa obyvateľov v Európe, ktorí sa stali džihadistami a ktorí chcú bojovať v tejto vojne a my musíme zabrániť takýmto tragédiám, ako bola tá tragédia v Židovskom múzeu v Bruseli. Modrá karta od pána Šoprada. Accenda il microfono. Zapnite si mikrofon, pán predsedajúci, dámy a páni, len by som upozornil, toto zhromaždenie na paradoxy, ktoré spomenula pani Gomeš a pán Danžan, ktorí oplakávajú dôsledky intervencie v Iraku, ktoré priniesli konflikty medzi sunitmi a šítmi, ale zabúdajú na to, že podporili vojenský zásah v Líbi, ktorý prináša, prináša rovnaké dôsledky, keď dochádza k tribalizáciu krajiny Predsedajúci upozorňuje, vy musíte položiť otázku, nie vystúpenie. Nech sa páči. Il microfono, prego nemáte pravdu tieto dve situácie nemôžete porovnávať pretože aj keď sú tam podobnosti ja som bola v bengazi v líbyi počas vojny videla som e, medzinárodný zásah ktorý podporoval líbyjský ľud ktorý bojoval proti diktátorovi e, ktorý ich utlačal a my sme predtým s ním obchodovali čiže naozaj toto nie je porovnateľné. Pán dve a pol minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Núri al malíky predsedal vláde, odkedy sa stal premiérom v roku 2006 a využíval sektárske a náboženské napätie v Iraku v prospech šítskej e, väčšiny, ktorá bola predtým potláčaná. Od 30. apríla Tomu napomáhal Irán, ktorý má širšie hegemonské ašpirácie v regióne. Malíky má sektársky prístup a preto sú suniti diskriminovaní a tisíce nevinných civilistov, najmä v provincii Alamba, bolo zavraždených v mene boja proti teroristom z ISISu. Bagdad vyhnal teda sunnickú menšinu, zúfalú e, sunnickú e, menšinu a tým ich dohnal k tomu, aby sa spojili s ISISom. A zatiaľ Kurdistan sa snaží o vlastnú nezávislosť a prosperitu. Teraz tu máme naozaj veľmi odlišné entity v regióne, ktoré ohrozujú integritu Iraku. A toto presne je úrodná pôda džihadistického teroristu, ktorý sa môže rozšíriť zo Sýrie. ISIS je teraz veľmi dobré financovaný ropnými štátami z Perského e, zálivu, je plne vojensky vybavenou organizáciou, ale teraz musíme túto organizáciu zastaviť. Vyhlásili islamský kalifát a vnúcujú barbarskú formu extrémnej šarie miestnemu obyvateľstvu, vrátane kresťanov a prispájajú sa k ním pardon, pripájajú sa k ním ako bojovníci aj občania z EÚ a dokonca aj zo Spojeného kráľovstva. A toto vytvára závažnú hrozbu pre bezpečnosť, keď sa títo bojovníci vracajú do svojich štátov. Riešenie musí prísť naozaj naj, veľmi rýchlo. Musíme e, vy, využívať medzinárodnú podporu kurdská armáda a pešmerga mali veľký úspech pri ochrane ropných polí v Kirkuku. Je potrebné eh, chrániť kresťanskú menšinu v Kurdistane a chrániť ich hranice. Kurdistan ohlásil referendum o nezávislosti jednostranne a myslím si, že je to pochopiteľné. Západné eh, mocnosti v roku 1920 toto Kurdom slúbili a možno sa práve ich nezávislosť stane onedlho realitou. Ďakujem. či, Pán Tánok, je tu modrá karta, súhlasíte s ňou? Musíte povedať, či súhlasíte. Nezávislí, že od koho súhlasíte, od pána Arnoda na 30 sekúnd. No, questo è il regolamento, mi scusi. Je rokovací poriadok. Britská vláda prijala opatrenia, aby zvrhla Husajna a vysielala veľmi rozporúplné um, posolstva. Najskôr to bolo pre iracký ľud, prosím, aby bojovali proti zbraniam hromadného ničenia. A boli to rôzne odvody, pardon, dôvody, Blair to veľmi zle komunikoval a ja si myslím, že takéto vojenské zásahy by sa nemali nikdy realizovať, pokiaľ nie sú jasne definované vojenské ciele. Ja súhlasím s tým, že Blairová vláda svojho času e, nehovorila úplnú pravdu o veciach a ľudia ako aj ja, ktorí potom podporovali vojnu, sme nevedeli dostatok e, informácií. Keby som mal všetky informácie, mal by som vtedy iný názor. Intervencia v Iraku bola prezentovaná ako humanitárna, e, mala údajne zničiť e, zbranie hromadného ničenia, ale nakoniec vyústila do dlhoročného chaosu. Pán Tanok, súhlaste s ďalšou modrou kartou. Poprvýkrát po 15 rokoch, čo predsedajúci plenárky nehovorí, kto kladie túto otázku. Ja potrebujem vedieť, kto hovorí, ale ja opakujem, je to v rokovacom poriadku, hovorí predsedajúci, súhlasíte s modrou otázkou? Never. Ja si myslím stále, že to je principiálna vec, že je tu predseda, ktorý nepovie, kto položil tú otázku. Uh, andiamo avanti. V poriadku, nepríjmate otázku, ideme ďalej. Pani Šáke, dve minúty. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Events... Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ je udalosti v Iraku a to, čo sa deje vlastne na Strednom východe, veľmi znepokojujúce. Ale táto situácia tu neprišla len tak, totiž to islamský štát sa rozvíjal e, v rámci vojny v Sýrii, veľmi mm, toxický vplyv tam bol zo strany štátov v Perskom zálive. A potom tu ďalšie aktéry, ako napríklad iracká vláda, e, sa neriadili princípom pluralizmu. Takže bola tu nestabilita, ničenie vojny, socioekonomické problémy, problémy a to všetko viedlo k takom veľmi explozívnemu scenáru, ktorý zažívame teraz. Pokiaľ ide o tie neoprávnené e, požiadavky na e, islamský štát, kalifát popravy a porušovanie základných ľudských práv, to je vec, ktorou je dôležité skoncovať teraz. Zároveň musíme byť ale realistický, pokiaľ islamský štát. To znamená, že nesmieme e, ich im prisudzovať väčšiu, väčšiu váhu, ako skutočne majú. Ide o to, že by sa mala rešpektovať suverenita Iraku. Pokiaľ ide o požiadavky na samostatní sa kurdského regiónu, je to pochopiteľné, ale zároveň by to viedlo ešte explozívnejšie situácii, ktorá by neprospela v tejto fáze skutočne nikomu. Vieme, že ISIS má množstvo európskych e, bojovníkov a osoby, ktoré vykonávajú nábor a zároveň nesmieme podceňovať toto riziko pre naše spoločnosti. Musíme mať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, musíme mať jasnú stratégiu, ktorá sa týka bezpečnosti, ako aj ostatných opatrení. Musíme predchádzať takýmto, takémuto zneužívaniu ideológií a musíme brániť tomu, aby sa ľudia zúčastňovali násilného džihádu. Um, ehm, dôležitú úlohu to zohráva aj Turecko, je dôležité s nimi spolupracovať, lebo cez Turecko sa tam dostávajú mnohí ľudia do Iraku a Sýrie. Dôležité je hľadať udržateľné riešenie na Strednom východe. To znamená, že musia tu byť rokovania, ktoré sa budú týkať Islamskej republiky Iránu, a Sádskej Arábie, musia byť zapojené tohoto procesu, lebo oni častokrát zohrávajú dôležitú eh, úlohu, pokiaľ je podporu istých záujmov v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem. Je tu na vás otázka, pani Šake. Súhlasíte s modrou kartou? Súhlasíte s otázkou? Pronto. Se lei non preme il pulsante, eh, io non sento. Ak nestlačíte mikrofón, tak ja vás nepočujem. Thank you, my microphone... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ešte teraz sa mi zapol mikrofón a veľmi rada sa vypočujem, kto mi kladie túto otázku. Vypočujem si aj tú otázku. Pán Heterič. Nech sa páči, ďakujem pekne za tú odvahu, že akceptujete otázku, čo mňa Zaujíma je, čo mi poviete e, na tú otázku a síce, či súhlasíte s tým, že dôležité zastaviť tieto problémy a najlepšie je to spraviť tak, aby EÚ a jej členské štáty už vlastne e, nemali takú externú politiku, ktorá je intervencionistická, ktorá zasahuje do iných štátov. Najlepšie bude neposielať nikam e, ani ľudí, ani vojenské zložky, lebo ináč nastanú tam ešte väčšie problémy. Uh, je mi ľúto, drahý kolega, že svet nie je čierno-biely a že nie je tu jednotné riešenie pre Európu, ktorá podľa mňa mala zohrávať ako globálny hráč, silný globálny hráč musíme reagovať na jednotlivé výzvy, keď je porušovanie ľudských práv, alebo ak nastavujú nejaké krízy, ktoré napríklad sa týkajú regiónu Stredného východu aktuálne. A myslím si, že mali sme ukázať väčšiu mieru líderstva, prosím som diplomatického úsilia, musím spolupracovať s partnermi, ako napríklad s Tureckom, aby sme bránili tomu, aby sa šíril extrémizmus násilia, aby sme bránili náboru v našich krajinách a potom bránili tým tokom cez e, Turecko do Sýrie. Takže je tu mnoho krokov, ktoré môžeme vykonať ešte predtým, ako sa ukáže nevyhnutnosť vykonania vojenskej intervencie a niekedy skutočne si vyžaduje riešenie vo svete nielen mekú silu, ale silnú. Ďakujem. Ďakujem, pán Kouso Permuj. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Milovníci bez stresnosti nemajú radi históriu a pamäť, ale my, ktorí túto pamäť máme, tak vieme, že súčasná situácia nie je v Iraku, nie je prírodná katastrofa, má svoju Ante má svoje e, precedencie mm, a to na samitoch na Azorských ostrovoch e, prinieslo to 1,5 milióna mŕtvych. Na tomto stretnutí Durao Barozo, bývalý predseda Európskej komisie, bol majordómom. E, neviem, či Baroso bude, e, ho postihne pomsta, ale v každom prípade e, nesie zodpovednosť za tieto zločiny. Výsledkom tejto okupácie máme destabilizovanú, zničenú krajinu s etnickým a sektárským násilím, a príkladom je súčasná vláda, ktorá používa národnú vládu ako sektárske milície proti protestantom. Musíme odsúdiť akékoľvek zasahovanie, či už z diaľky alebo z blízka, ale aj integristický e, terorizmus, ktorý v Líbii niektorí podporujú. EÚ má príležitosť začať s novou zahraničnou politikou s tým, že by v rámci OSN zvolala konferenciu za účasti arabských a susedských krajín, aby všetci Iračania mali novú ústavu bez sektárskych a etnických problémov, aby všetci občania Iraku mohli rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny a o budúcnosti ich prírodných zdrojov, ktoré, pripomínam, platia, patria len im. Ďakujem za pozornosť. Pán Kouso Permuj, súhlasíte s modrou kartou na vašu adresu? Áno. Pani Anna Gomeš. Eh, keď spomínate pamäť, preto sa, prečo sa vraciate k roku 2003, keď ja som odsúdila a prečo nejdete radšej do doby Sadama Husajna Vary si myslíte, že on bol demokratom a nie veľkým utláčateľom irackého ľudu. Nemyslíte si, že všetko to násilie v tom Iraku nemá korene aj vo vnútornej situácii, nie len z vonkajšieho tlaku? Ďakujem, odpoveď. Vašim problémom je selektívna pamäť. Ja nemám selektívnu pamäť. Ja si spomínam na britský imperializmus a na rozdelenie tej zóny. Tam došlo ku koloniálnemu rozdeleniu územia. Ja nemám takú selektívnu pamäť ako vy, keď vy teraz invokujete Sadama Husejna. Máme viacej ako 100 tisíc irackých Mm, aj moji, e, aj e, španielskí vojaci boli v Iraku a jeden z mojich rodinných príslušníkov bol v Iraku zabitý. Ďakujem. Pán Smith, 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podobne ako mnohí kolegovia, myslím si, že toto je skutočne emocionálna diskusia. Ja to tiež takto vnímam. Ja si spomínam, ako boli vlastne u nás glázgové eh, protesty proti invázii do Iraku. Takže nastavujú takéto situácie a v zmysle OSN mm, zverejnili čísla, je tam vyše milióna interných vysídlencov a niekoľko milión ľudí potrebuje humanitárnu pomoc, takže vidíme ten rozsah tragédie, je to skutočne komplexná vec, paralizuje to celú krajinu. Naša úloha ako EÚ, a keď si spomíname, ako nastala tá celá situácia, kde sa nachádzame, a myslím si, že je dôležité objasniť všetku túto zodpovednosť, ktorú iste, do istej miery zdieľame, je dôležité pomôcť vyriešiť túto nočnú moru. Sú tu také tri hlavné body. Je tu úlohu Iránu, Kurdov, Saudskej Arábie a štátov v Perskom zálive. A mm, pokiaľ ide o to uznesenie, vyžadovalo to veľkú prácu naprieč e, jednotlivých politi- naprieč politickému spektru. E, pokiaľ ide o kurdskú regionálnu vládu a ich úlohu, ako zohráva, ako o tom hovoril pán Tenok, musíme rešpektovať to teróriu, teritorium. Jednoducho nestačí len kritizovať. Myslím si, že musíme byť realistickí a pragmatickí No, musíme si uvedomiť, že Kurdi dostali istý úspech v minulosti, aj keď nebolo to teraz nejaké prevratné. No a potom pokiaľ je bod 11, uznesenia pripomína naše vlastné princípy. Každá ústavná zmena musí byť výsledkom inkluzívneho procesu. Toto je veľmi dôležité z hľadiska kurdských obyvateľov, No a pokiaľ ide o úlohu, ako zohráva Irán, Persky, štát Perského zálivu, Saudská Arábia, to je pomerne zásadné. Pokiaľ ide o medzinárodné spoločenstvo a tam, kde my zohráme našu úlohu, je dôležité podporiť regionálny dialog a musíme, musíme tam byť zapojené jednotlivé zúčastnené strany, to znamená, že musia tam byť zastúpení priami susedia, musia byť súčasťou toho riešenia, keď sú, keď sú vlastne súčasťou aktuálnych problémov. Takže musíme si uvedomiť, ako nastala celá tá situácia, prečo je Irak také situácia, ako je. A tak toho riešenie ďakujem. Grazie. Honorevole James Carver. Ďakujem, pán Carver, na 3 minúty. Vážený pán predsedajúci, Irak je v zložitej situácii, to dôsledok invázie západných štátov, takže to bolo veľmi škandalózne. A pokiaľ ide o tieto udalosti, ktoré sa tam udiali, musíme si uvedomiť, že vlastne pochybenia nastali už veľmi dávno. Hovorí sa to mnohí veci ako zmena režimu, potom ide o to, ako vlastne za Sadámovho režimu sa pristupovalo k občanom Iraku, ako sa pristupovalo k hodnotám, e, ktoré sa týkajú ľudských práv a jednoducho musím si domyť, ako potom sa vyvinula situácia po takom víťazstve v krajine. Takže tá zložitá situácia zlyhala tu externá politika viacejkrát. Bolo tu rozhodnutie, e, ktoré, za ktoré bolo pre všetkým pokiaľ išlo o odbúranie armády v Iraku, teraz to zložitá situácia, je, dostali sa tu extremistické sily k vojenskému arzenálu, sú tu milície, e, povstanie, teraz tieto milície sú ISIS a alebo ich spojenci, ktorí zvrajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o irackého predsedu vlád mal zjednotiť krajinu a dosiaľ no, práve naopak ale maliki e, sa ukázal byť absolútne nevhodný na tento účel. Jednoducho západní lídry ho neposúdili správnym spôsobom, takže je to zložitá situácia. Maliky jednoducho stále ignoruje kurdov a sunitov a to všetko e, potom vedie k zložitej situácii. Podľa niektorých informácií je asi 500 blízkych moslimov bojuje ISIS otvorené hranice v rámci EÚ umožňujú, aby teroristi sa dostávali do EÚ, aby ďalej viedli teroristické kampane podobne ako v minulom roku ehm, britskí pohraničníci zbierali údaje, ktoré sa týkali pohybistých istých osob, osôb EÚ, takže je to zložitá situácia a vznikajú tu určité rizika. Musíme si uvedomiť, že ISIS ulúpila aj veľké množstvo peňazí z bank v miesta, ktoré obsadila, tak to môže sa financovať ako aj iné teroristické združenia. Je tu konflikt, ktorý destabilizuje celý región, môže sa rozšíriť do Eh, ostatných častí sveta, takže je dôležité reagovať, ak sa majú prijať rozhodnutia, je dôležité, aby sa prijali tak, aby sa to riešilo potom aj na úrovni OSN, aby do procesu boli zapojené štáty v regióne. Takže je to zložitá situácia, e, súvisí to s tou prvou vojnou, druhou vojnou v Iraku a teraz tu máme dôsledky 179 udatných britských vojakov zaplatilo za túto inváziu životom a teraz by som si chcel pripomenúť. Ja aj naša strana si neželáme, aby sa prelala krv britských vojakov ani v Sýrii, ani v Iraku. Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole. Ďakujem. A teraz má slovo pán Borgecio na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Je neuveriteľné, akou rýchlosťou, ako týchto 15 tisíc vojakov dobilo čas Iraku a to by nás všetkých a všetkých tých, ktorí sa so znepokojením pozerajú na túto situáciu, ktorá klope na dvere Európy a mali by sme si položiť otázky. Je to absolútne zlyhanie e, politiky terorizmu, ktorá sa e, sústredila chybne len na Al-Kaidy, na Al-Kaidu a zabudla na sily fundamentalizmu a na možnosti iných ťažko kontrolovateľných organizácií. A výsledky vidíme aj to, že 2, 2 či 3 tisíce Allahových bojovníkov prichádzajú aj z Európy, vrátia sa domov, žijú, budú žiť medzi nami, možno sa s nimi aj e, stretávame a čo skoro budú ochotní konať tak, ako to robili doteraz a to by nás malo zatriať nami, mali by sme si to uvedomiť a táto Európa by mala odpovedať na túto situáciu, tak ako o tom písala aj veľká talianská spisovateľka Riana Farlaci Nemôžeme tu robiť nejaké vystúpenie ex katedra, pokiaľ ide o situáciu toho islamského kalifátu. Tento kalif hovorí, že e, všetci moslimovia v Iraku majú aktívne prispieť k džihadu a práve ako náboženská odvolávka tak je to akýsi symbol, či už politický alebo geografický. A prirovnávajú to k bývalým krížovým výpravám. A Európa predsa nemôže nechápať a džihad sa neobmedzuje len na svoj región a aj Európu vidí ako územie, ktoré treba dobiť. Ako je možné nechápať takúto výzvu, ktorá stojí pred nami? Ďakujem pán Tunekelám na dve minúty. Grazie mille, prezidente. Ďakujem pán predsedajúci. Mnohí v Iraku sú v existenciálnej kríze a integrita Iraku je takisto ohrozená. Otázkou je, ako je možné, že niektoré teroristické skupiny boli schopné ovládnuť obrovské časti takéhoto štátu v priebehu pár týždňov. Myslím, že zodpovednosť je aj na pleciach irackej vlády. Za posledných 8 rokov vláda Al-Malikiho nevytvorila koalíciu, ktorá by pokryla všetky časti irackej spoločnosti. Nam, namiesto toho vláda marginalizovala sunnickú komunitu, odopierala kurdom práva a spoliehala sa stále viac a viac na podporu Iránu. Výsledkom je, že Malikyho vláda už nemá veľkú podporu na severe krajiny a takisto sa znížila motivácia bojovať proti teroristom. Riešením je vytvoriť novú vládu národného zmierenia, ktorá by spolupracovala s kurdskými a umiernenými sunnickými lídrami. EÚ by mala podporovať takýchto politických vodcov v Iraku všetkými možnými prostriedkami. Vyzývame Európsku komisiu, aby poskytovala viac humanitárnej pomoci než tých nedávnych 12 miliónov navýšenia. E, je tam, sú tam 2 milióny vnútorných utečencov, z Mosulu odišlo pol milióna utečencov a 86 týchto osôb potrebujú naliehavo strechu nad hlavou. Kurdské orgány musia príjmať väčšinu týchto utečencov a tí potrebujú pomoc. Obávam sa aj o budúcnosť kresťanskej komunity v Iraku. Za 9 rokov ich počet narastol o dve tretiny. Viac ako 300 tisíc kresťanov je vystavených neustále prenasledovaniu. Kresťania sa neuchýľujú, ale v tejto krajine k násiliu. Práve naopak snažia sa budovať mosty, poskytovať vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť všetkým, ktorí to pod, po, potrebujú. Oni majú integrujúcu úlohu v sektárskej spoločnosti a preto je v našom spoločnom záujme pomáhať kresťanom v tejto krajine. Eh, eh, ďakujem, pán Kelam. Je tu mm, eh, otázka na vás. Modrá karta, súhlasíte s ňou? Súhlasíte s otázkou, pán Kelam? Mm, ďakujem. Slovo má na 30 sekúnd pán Ferran. Nepočujeme pána Ferranda. Ďakujem. Nejde tu iba o synitov a šítov v Iraku, sú tam aj kresťania, na ktorých sa zabúda. A ich voľbou teraz je podriadiť sa alebo sa nechať zabiť. Oni nemajú lobby v Bruseli. Dnešní kresťania, moja otázka je jednoduchá či kresťania ešte dnes majú právo bývať, žiť na Blízkom východe. Ďakujem za túto otázku, ale túto otázku kladiem aj ja. Takže táto naša obava je spoločná. Osud kresťanov na Blízkom východe ešte nebol rozhodnutý. Grazie, la parola Richard Howitt. Ďakujem a teraz pán Howitt na 3 minúty. Thank you, President. I to begin by Ďakujem. Chcem vyjadriť e, hlboké obavy z eskalácie násilia a zo zhorušujúcej sa situácie v Iraku. Podľa UN OCHA je tam 1,2 milióna vnútorných utečencov, e, napríklad v severnom Iraku a mali by sme podporiť tých 7 miliónov eur, o ktoré navýšila Európska komisia humanitárnu pomoc. Brutálne zabíjanie zo strany bojovníkov ISISu musí byť zastavené. Ja sa pripájam k súčasnému prezidentovi a žiadam rešpektovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Human Rights Watch zverejnil správu 12. júla a hovorí, že iracké bezpečnostné síly popravili 255 väzňov nezákonným spôsobom ako pomstu. Toto sa musí zastaviť. Európa sama nemôže propagovať v Iraku demokraciu na jednej strane a na druhej strane nekonať, pretože tie reálne problémy vyplývajú z toho, že zlyháva štát v tom regióne. Môžeme debatovať o príčinách krízy, ale sunická menšina v Iraku je nereprezentovaná. Sali mal e, Džaburi je teraz nový predseda irackého parlamentu a dúfam, že jeho menovanie prispieje k tomu, aby sa znížilo napätie, pokiaľ ide o Kurdov. Je tu napätie, samozrejme, medzi nimi a Bagdadom. 11. júla sa ešte zhoršilo s bojkotom, keď Malíky povedal, že Kurdistan príjma teroristov v severnom Iraku konflikt zanechal 100 tisíce civilistov, ktorí museli utiecť. Kurdistan nemá vládu. A Amnesty International sleduje takisto situáciu a uznáva práva Kurdov Chceme, aby KRG začal rozhovory s irackou vládou. Iračania si zvolili za lídra Malikyho, ale jeho vláda bola katastrofou a je skutočným ohrozením Ira- budúcnosti Iraku. Iracká vláda sa teraz musí sústrediť na zjednotenie krajiny a všetkých politických lídrov. Premiér sa musí postarať o to, aby vláda reprezentovala rozmanitosť irackého ľudu. A teraz, pokiaľ ide o ISIS a sírskú občianskú vojnu, vyzývam, aby sa viedol regionálny dialog na riešenie týchto problémov. Ten by mal zahrňať aj Saudskú Arábiu. Rečník bol prerušený, prerušený bohužiaľ. Merci. La parole est pour une minute. Ďakujem. A teraz na 1,5 minúty pán Belder. Dank u wel, mevrouw de voorzitter Ďakujem, pani predsedajúca. V uznesení sa žiadnym slovkom nespomína úloha kandidátskeho štátu Turecka pri um, udalostiach v Iraku. Ja by som si rád vypočul stanovisko rady k tomu obvineniu, že Turecko spolufinancuje nedávno vyhlásený kalifát ISIS, a to tým, že nakupuje od neho ropu. Ešte vážnejším obvinením je to, že ISIS 12. júna dobila najväčší iracký sklad chemických látok. Teraz zaznievajú obvinenia, že ISIS chce nasadiť chemické zbranie proti Kurdom vie o týchto znepokojujúcich správach rada a ako hodnotí túto situáciu. V každom prípade tieto predložené správy o arzenáli v Al-Mutane sú tam rakety s 15 tisíc litrami sarínu napríklad, sa hovorí v správe. Toto sú veľmi znepokojúce informácie. ISIS by to mohla zneužiť, takže chceme vedieť, či sa o tom hovorí s Bagdadom a vítame aj to, že uznesenie spomína osud kresťanov v tejto krajine. Teraz potrebujeme nie iniciatívy, ale činy na ich ochranu. Nart, pol minúty. Treba sa spýtať, prečo si za niekoľko dní mohol dobiť takmer polovicu Iraku a tiež by sme mali overiť, prečo talibanci boli schopní jedným šmahom odstrániť mužahedinov. To znamená, či sa nám to páči alebo nie, že majú podporu občianskej spoločnosti a máme tu sektárskú Malikyho vládu. Roosevelt už dávno, keď hovoril o Somozovi v Nikarague, povedal, áno, uznávam, že Somoza je bastard, ale je to náš bastard. A našim problémom je, že e, riziko balkanizácie v oblasti je také veľké, že môže zmeniť Irak na skutočný labyrint e, celú túto oblasť. A nemali by sme sa pozerať do minulosti, ktoré chyby sme urobili, to je jasné, ale pozerať sa do budúcnosti, žiadať nie nejakými parlamentnými otázky a tak ďalej. Prestaňme hovoriť v Iraku o demokratických e, voľbách. Je to oxymoron, je to protirečenie samo o sebe. Potrebujeme národný konsenzus, aby sme nepodporovali naďalej fikciu, ktorou je Malikyho vláda. La parole est à monsieur Golnisch pour deux minutes. Slovo pán Golnisch na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. E, tak ako pred 40 rokmi v Indočíne zažívame epigóny alebo následky brilantnej americkej politiky, teraz na Strednom východe, keď hovorím o brilantnej politike, tak je to taká trpká irónia. Táto politika na Blízkom a Strednom východe spôsobila to, že sa metodicky a kruto zničila jediná politická sila, ktorá bola schopná sa postaviť najradikálnejšiemu a najdobyvačnejšiemu e, islamizmu. Každý by si mal spomenúť na štátne klamstvá, v Iraku, keď napríklad atentát v 11. septembra, 11. septembra sa hovorilo, že oni tam neboli zodpovední. Pán Danžan hovorí, že pamäť nestačila, ale je užitočná, aby sme neopakovali rovnaké chyby či dokonca zločiny. Každý si e, spomenie na klamstva pána Buša či pána Kolina Pauela keď sa hovorilo, že údajne tam boli e, smrteľné chemické zbrania, nakoniec to bola len zafarbená voda. Každý si e, spomenie na e, súdnu vražda Sadama Husajna, ktorý určite nebol demokratom v plnom význame slova, ale bol ochrancom určitých komunít vrátane kresťanov, ktorí v súčasnosti v Iraku vymizajú. A čo teraz došlo k rozpadu krajiny? suniti, šíti a tak ďalej a ešte radikálnejšie sily ako Al-Qaida, e, tisícky bojovníkov e, vytvorili e, ozbrojené jednotky, ktoré boli schopné poraziť brilantnú irackú armádu vyzbrojenú a trénovanú Američanmi. A keď teraz diskutujeme, rečník je prerušený, nerozumiem jemu. Američania nechcú diskutovať o takejto politike. Pani Delange, dve minúty. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Musím s spolutovaním skonštatovať, že opätovne sa eh, opätovne bolo nevyhnutné, aby nastali takéto negatívne udalosti, aby sme sa začali viac zaoberať eh, týmto regiónom aj tá negatívna udalosť v Židovskom múzeu v Bruseli, aj to nás otriaslo. Myslím si, že pokiaľ ide odolosti v Iraku, tak e, medzinárodné spoločenstvo vlastne nemá byť čo prekvapené. Jednoducho sme na to zvyknutí už roky a musíme si uvedomiť, že pred niekoľkými rokmi kresťanská menšina tvorila asi 5% obyvateľstva, teraz je to už iba 1%. To, čo sa stalo, to, je, to nie je žiadne prekvapenie, ale ten útok v Bruseli, to nás už skutočne musí prebudiť. Myslím si, že je dôležité poskytnúť humanitárnu pomoc a ja vítam tých 5 miliónov eur, ktoré sa ešte doplnia na to, aby sa potom zvýšila humanitárna pomoc v tomto roku na 12 miliónov, to sa konec koncov spomína aj v uznesení. Potom pokiaľ ide o Sýriu, Irák a v ďalších štátoch je dôležité, aby sme veľmi pozorne sledovali, ako postupuje ISIS je skutočne veľmi nevyhnutné, aby Europol vybudoval určitý register, kde by sa zaznamenávali všetci navrátilci z, Ira, z Iraku alebo zo Sýrie. E, toto musí byť povinný register, dobrovoľne, je dôležité vykonať konkrétne kroky a potom samozrejme je dôležité, aby sme, pod, dôležité, aby sme podporili racionálne sily v krajine. Kolegyne, kolegovia, je zároveň nevyhnutné, aby sme napríklad zapojili aj do rokovaní jednotlivé náboženské skupiny. Pokiaľ je o kresťanskú menšinu, je to jediná menšina, jediná skupina, ktorá nechce rozdielne krajiny, majú istú infraštruktúru, nemocnice, školy a tak ďalej, takže musíme ich podporiť aj z finančného hľadiska. A myslím si, že je dôležité zabezpečiť potrebnú pomoc Iraku a chceme dať šancu tejto krajine. A Gilles Parniou jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegovia. Absolútne naliehavé je v Iraku konať násilie, náboženská netolerantnosť. Takáto je realita. Viacej ako 50 Iraku je postihnuté po tom, čo tam nastúpil islamský štát. Áno, Musíme e, humanitárne aj finančne Iraku pomôcť, ale tiež treba mať politickú odvahu. Potrebujeme diplomatickú politiku EÚ, ktorá bude jasná, aby táto politická odvaha nám umožnila povedať, a tak ako je to aj v uznesení, že musíme nájsť naliehavo politické riešenie, aby vláda národnej jednoty e, bola potrebou pre územnú celistvosť krajiny. A je potrebné, aby tento bod bol v našom uznesení, pretože inak to násilie medzi šítmi a sunnitmi bude narastať. Ďakujem, pán Van Orden, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najprv by som chcel povedať, že diskutujeme o tejto téme a v zásade ale tu nie je nič nové, o čom by sme mohli diskutovať. A skutočnosťou je, že títo poslanci, ktorí sú tu prítomní, môžu iba malým spôsobom ovplyvniť situáciu. Dokonca ani komisia tu nie, aby si počula, čo by sme im chceli povedať. Pričom oni majú vlastne tie páky na rozhodovanie o tom, ako sa využijú v prostriedky, ktoré sa dajú použiť na humanitárnu pomoc. Takže zložitá situácia, Sýria, tá občianská vojna, potom je tam Hamas, e, potom Líbia, Irán pokračuje vo svojom nukleárnom programe. Je zaujímavé naše demokracie, aby v Iraku bol pokoj a mierová situácia. Vynaložili sme skutočne miliardy aj zo strany Európskej únie. Investovali sme v Iraku, ale napriek tomu štvrtina obyvateľstva v Iraku žije z menej ako 2 dolárov na deň, pokiaľ ide o systém dodávania energii a systém zásobovania vodou a čističky odpadných vod je tam skutočne biedná infraštruktúra, takže e, je to tak povedať ďalší štát, kde sa šíri terorizmus. Teraz tu máme túto e, hrozbu ISIS, ktorá dokonca sa šíri až v Bagdadu Posledná medzinárodná konferencia v Iraku sa uskutočnila v roku 2003. Ukončite prosím váš príspevok, hovorí predsedajúca. No a myslím si, že nie, bolo by dobre, keby som zvolil novú konferenciu, aby sa stabilizovala ekonomická a sociálna situácia. No a môžeme sa zaoberať presne tým, na čo sa vynaložili naše prostriedky. Ďakujem. La parole est à Madame Bilbao Baran. Slovo má pani Bilbao Barandika na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. V Iraku je hlboký problém sociálnej spravodlivosti a to ohrozuje mm, záujmy irackého obyvateľstva. A z tejto situácie narastajú rôzne druhy extrémizmu. Strategické záujmy v zóne spôsobujú zvyšok, pretože menia zónu na súdok pušného prachu. Táto kríza nie je len otázka politická či vojenská. Je to oveľa viacej, e, až keď vyriešime korene tejto krízy, tak vyriešime celú situáciu. Integrita území hlavne e, keď krajiny, ktoré neriešia záujmy obyvateľov, tak to sú len prázdne slova. Potrebujeme integrovanú odpoveď, sociálnu, ekonomickú. A to, že Kurdistan chce mať referendum o nezávislosti, rešpektujúc práva e, menšín, to poukazuje, aká je situácia Dúfajme, že čoskoro budú mať stabilnú vládu, aby e, našli riešenia na základe regionálneho dialogu a my ich musíme podporovať diplomaticky a humanitárne. Merci, monsieur Grip, pour deux minutes. Ďakujem na dve minúty, pán Grip. Merci, madame président. Situácia je spovážna, stvierdil predstaviteľ. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Situácia v Iraku je aj naďalej veľmi vážna a to súvisí s tým, že tie boje vedú k tomu, aby sa tam vytvoril islamský štát, porušujú sa ľudské práva a humanitárna situácia je skutočne veľmi vážna. Myslím si, že by sme mali sa vážne zaoberať touto situáciou, totižto bolo to vo februári, ešte vlastne v predchádzajúcom parlamente, keď sme diskutovali o situácii v Iráku, hovorili sme o tom, ako sa zhoršuje vnútorná situácia v krajine. Pre všetkým išlo o postavenie kresťanskej menšiny. Potom ide aj o vnútorných e, vysídlencov. Odkedy sa situácia zhoršila, je ešte viac. No a pokiaľ ide o vzťah medzi centrálnou vládou a Kurdmi, situácia sa zhoršila a možno tu zažijeme to, že tu vznikne nový štát, iracký Kurdistan. Myslím si, že to je situácia, ktorú si, ktorá by nás nepotešila, neželáme si to, aby sa tu vytvoril takýto štát, Kurdistan, mohli by to na, mohlo by to nastať napätie medzi e, ostatnými menšinami v takýchto novozniknutých štátoch, napätie pre všetky medzi sunitmi a šítmi, A je tu teda veľká hrozba, ktorá sa týka konfrontácie. Myslím si, že to dobre vyjadril biskup, ktorý zastupuje irackých kresťanov. Je dôležité vytvoriť prepojenie medzi jednotlivými skupinami v krajine, a takýmto spôsobom predchádzať skutočným konfliktom alebo genocíde. Ďakujem. Pour une minute, monsieur Zem. Na minútu, pán Zemke. E, otuž, e, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pokiaľ ide o diskusiu, ktorú dnes vedieme, tak deje sa v veľmi dôležitej tom okamihu z hľadiska Iraku. Je to štát, ktorý je konfrontovaný s hrozbou rozpady. Na jednej strane tu bol vyhlásený islamský kalifát a na druhej strane tu riziko, že vznikne kurdský štát. Napriek tomu som pevne presvedčený, že Európska únia by nemala v žiadnom prípade vojenským spôsobom zasahovať, nemala aj podporiť žiadnu zo zúčastnených strán v tomto konflikte. Čo by sme mali vykonať? Mali by sme vyvinúť istý tlak na irackú vládu, aby sa vytvorili nové štruktúry v rámci existujúceho štátu. A ide o to, že táto vláda musí zohľadniť záujmy tak šítov, ako aj sunitov a takto hľadať mierové riešenie konfliktu. Pán Čarnecký na minútu. Madame President, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Ten hlavným problémom v Iraku je primát, pri, predseda vlády Maliki. On je vlastne ako diktátor, vedie represívnu politiku proti irackým občanom, predovšetkým proti sunitom, ako aj proti kresťanom a kurdom. Preto riešením je vlastne odstrániť Malikiho, ktorý bol bábkou iránskeho režimu, aby sa vytvorila nová vláda. Mali by sme zastaviť e, tento režim a zasahovať, zabrániť zasahovaniu do toho režimu do tejto krajiny. Irán je vlastne hlavným dôvodom problémov. Chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o úlohu e, jednotlivých zoskupení, ktoré zohrávali úlohu v rámci irackého povstania, tak e, mali sme sa z toho poučiť, mali sme podporiť žia, žia, požiadavky občanov Iraku na to, aby to bola nová vláda, zmena, vláda národnej jednoty, je dôležité, aby nastala zmena v tejto krajine. La parole est maintenant à M. Mianmon pour deux minutes. Pán Mianmon na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Irak zažíva hlbokú krízu, hoci včerajšia voľba nového predsedu parlamentu je dobrá správa, ale ako tu už dnes bolo povedané, je tu seriózne riziko rozpadu krajiny, a to kvôli zásahu vojenských jednotiek islamského štátu. Včera eh, komora parlamentu menovala svojho predsedu prvý skromný krok, aby sme mohli odblokovať patovú situáciu v Iraku od 30. apríla. Dúfajme, že sa vytvorí inkluzívna vláda so širokou základňou a upokojí štát. Toto politické rozdelenie Iraku slúži tým, ktorí chcú destabilizovať situáciu v krajine. EÚ musí naďalej podporovať inkluzívny politický proces, podporovať e, územnú celistvosť a nezávislosť Iraku, tak ako to povedala Rada 23. júna. Nechceme rozpad krajiny. Rozvoj islamského štátu a jeho pôsobenie tak v Syrii alebo v Iraku ohrozuje e, celistvosť štátu aj celého regiónu. E, tieto vyzbrojené e, skupiny ISIS to nie je len skupina, je to teroristická armáda, ktorá môže byť regionálnou aj globálnou hrozbou. Musíme spolupracovať s krajinami v regióne, aby podporili vnútornú stabilitu krajinu. Nikto zo susedov by nemal podporovať to, aby e, e, táto, tento región sa zmenil na Afganistan 90. rokov. Ešte by som upozornil na humanitárnu situáciu, e, hlavne tých civilných presunutých občanov. Rečník je prerušený. EU musí postupovať svoju humanitárnu pomoc. Súhlasíte s modrou kartou? Nech sa páči. Sí, señor Millán, dos preguntas. Pán Mian, dve rýchle otázky. Poprvé, akú mieru zodpovednosť pripisujete pánovi Asnarovi v situácii v Iraku a či si EPP myslí, či e, intervencia v roku 2003 bola správna. Ja si myslím, že v historických udalostiach sú e, príčiny, ktoré sú vzdialené a okamžité. A intervencia v Iroku vychádzali z určitých informácií, ktoré sa neskôr ukázali ako neoprávnené. A teraz pán z jedna minúta. Ďakujem. Pokiaľ ide o situáciu v Iraku, nie je len nebezpečná, ale až tragická Nejde iba o Irak, ale aj o Sýriu, Egypt a Lí- Líbiu. Ukazuje sa, že politika, ktorá sa robila doteraz, bola nesprávna a viedla k tomu, že e, vznikla táto katastrofa. V súčasnosti je režim veľmi destabilizovaný a bohužiaľ vidíme, že arabská jar sa zvrhla a je z toho arabská zima. V poslednej dobe zahynulo veľmi veľa ľudí a dochádza neustále k horším a horším formám potlačania ľudských práv. Odpoveď zo strany EÚ musí byť holistická, celistvá. Potrebujeme spoločnú európsku zahraničnú politiku, ktorá sa bude opierať o fakty a nie o nejaké želania. Ďakujem. A teraz e, pán Zambacký, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. ISIS vyhlásila kalifát a tento kalifát by mal hraničiť jedného dňa s Európou. Radikálni islamisti sú najväčším ohrozením našej civilizácie. Bola vyhlásená sveta vojna. Bude to vojna o hodnoty. Západný Balkán je ohrozený tiež týmto, pretože je tam veľká moslimská komunita. My veríme v mier s našimi moslimskými bratmi a neželáme si takéto konflikty. Vlajka kalifátu sa objavila minulý týždeň až, až v Skopie, ale nechceme ju vidieť v Európe. ISIS rekrutuje nových bojovníkov napríklad v Cardiffe a na iných miestach v Európe. Nová vlna utečencov bude veľkou záťažou pre Bulharsko. ECR k tomu prijalo vyhlásenie. Musíme príjmať opatrenia, aby sme riešili vlnu utečencov. Ďakujem. A teraz pán Adaktuson, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som začal tým, že chcem vytvoriť podporu tomu návrhu uznesenia, ktorý Eh, vypracoval Európsky parlament. V uznení sa spomínajú viaceré miesta, viaceré regióny a jednoducho musíme si uvedomiť, že je to častokrát sú to regióny, odkiaľ pochádza vlastne kresťanstvo, zostalo z našich krajín a pred pár dňami tam skutočne boli veľké, veľké problémy, rozozneli sa cirkevné zvony, čo neznamenalo, že by sa konala omša, ale boli tam e, útoky na obyvateľov. Sú to ľudia, ktorí tam žili generácie a boli nútení opustiť všetko. A zostať v regióne nebola pre nich alternatíva, keď tam prišli popravče čaty ISIS. Mosule to bolo niečo podobné a vlastne prvýkrát po 1600 rokoch sa v, v tomto meste neuskutočnila nedelu Omša. Pani predsedajúca, pokiaľ ide o informácie o útokoch na kresťanskú církev, na kostoly, vidíme, že týchto útokov je čoraz viac a v tejto situácii nemôžeme byť pasívni preto je dôležité, aby ISIS sa zastavil, aby sa vytvorila vláda národnej jednoty. Keď nás to navštívila e, delegácia z Iraku, kde boli zastupcovia irackej cirkvi, hovorili o tom, aká je dôležitá podpora e, demokracie a mieru v krajine. Tu ich musím podporovať. Situácia si vyžaduje spoluprácu naprieč politického spektra a musíme zaviať stanovisko v tejto situácii. Nestačí iba odsúdiť niečo v Európskom parlamente. Celá Európska únia, vrátane rady, musí brať tieto otázky vážne a musí e, si to stanoviť ako prioritu. La parole est pour une minute. A teraz na jednu minútu dostáva slovo pán Freund. Ďakujem, pani predsedajúca. Bezprávie a korupčné vlády, ktoré sú nekompetentné, nerešpektovanie práv menšín. Toto všetko viedlo v k súčasnej situácii v Iraku. New York Times hovorila o tom, že vláda Malíkyho prenasledovala sunnických Arabov a hromadné popravy sú stále častejšie v tejto krajiny. Celé roky medzinárodné spoločenstvo veľmi slabo vyvíjalo nátlak na e, šítsku vládu. Nabadali ju, aby bola inkluzívnejšia, ale bez výsledku. Máme teraz malú nádej. Sunnický Arab bol menovaný predsedom irackého parlamentu. Asi to nezmení veľa v názoroch sunnických bojovníkov, ktorí vyhlásili islamský štát. Vidíme teraz pokusy prekresliť mapu Blízkeho východu. Bude to mať obrovské následky aj na Európu. Rečník prerušený. Spojené štáty majú, nesú určitú vinu na tejto situácii. A takisto tu máme konflikt medzi Izraelom a Palestínou. Potrebujeme riešenia. Bohužiaľ, rečník bol prerušovaný. Teraz na jednu minútu dostáva slovo pani Fotiga. Ďakujem, pani predsedajúca. Irak sa teraz nachádza na hranici občianskej vojny. ISIS je teraz prítomná už na predmestiach Bagdadu. Vláda je nekompetentná a rozdeľuje iracký národ a táto situácia je vlastne zavinená vládou. Kresťania v tejto krajine trpia a potrebujú koordinovanú medzinárodnú pomoc. Musí sa viesť dialog medzi všetkými menšinami v Iraku, aby sme, sme mohli nastoliť vládu národného zmierenia. Teraz na, dva, na dve minúty dostane slovo pani Gabriel. Dúfam, že som e, nevyslovila zle toto meno. Ďakujem. E, situácia v Iraku je naozaj znepokojujúca. Časť e, irackého teritoria je okupovaná teroristami. Mám tri pripomienky. Poprvé, domnievam sa, že musíme zdôrazniť, že iba politické riešenie bude riešením a je to zodpovednosť tých politikov, ktorí boli do parlamentu zvolení v apríli. Musia prevziať svoju zodpovednosť voči tomuto štátu a občanom. Dnes je jasné, že Irak sa nemôže obnoviť bez skutočného medzináboženského a politického dialogu. Pokiaľ ide o druhý bod, EÚ musí naďalej podporovať viacero, niekoľko miliónov utečencov a milión osob, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc. Na to je potrebná dobrá koordinácia, najmä z OSN, a takisto je potrebné viesť politický dialog v regióne. No a moja tretia pripomienka, to je najdôležitejšia vec, nesmieme sa limitovať, obmedzovať iba na riešenie humanitárnej situácie. Situácia v Iraku si vyžaduje našu plnú pozornosť. ISIS a teroristické skupiny majú expanzionistické zámery a to je hrozba nielen pre Irak a Sýriu, ale pre celý región až po Jordánsko. Musíme takisto pamätať na to, že tam je regionálny konflikt a napätia medzi šítmi, sunitmi, arabmi a kurdami. A táto situácia by mohla mať na Európu závažné dôsledky a preto musíme dnes konať veľmi rýchlo diplomatickými cestami, napríklad konferenciou na vysokej úrovni, aby sme sa vyhli e, veľmi nepriaznivej situácii. Pani Kirina, jednu minútu, nech sa páči. Pani Piri, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rozvoj v Iraku je veľmi znepokojivý a žiada to medzinárodnú pomoc a prístup. Násilie spôsobuje, že 2,5 milióna obyvateľov uteká. Je to humanitárna kríza, ktorú nesmieme ignorovať e, záznamy masových e, popráv zo strany islamistického hnutia. To je hrozné, ktoré vidíme je dôležité, aby iracká vláda a všetky skupiny obyvateľstva prišli a prijali inkluzívny politický program pre všetky komunity. Kríza má aj priame dopady na situáciu európskych krajín. Islamský štát priťahuje mladých európskych džihadistov. Je potrebná lepšia spolupráca v Európe aby sa bojovalo proti radikalizácii a aby sa bližšie pozorovalo pôsobenie týchto džihadistov. Pani Manesku na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. V nedávnej dobe sme boli svedkami zhoršenia e, sa situácie v Iraku, ďalšie násilie voči irackým občanom, e, ľudia sa stávajú obeťami terorizmu. Bohužiaľ, iracká vláda je neschopná ochraňovať vlastných občanov pred teroristami. Akákoľvek podpora od zahraničných spojencov, či už EÚ alebo iné, iných štátov, bude mať výsledky, iba ak irackí lídry takisto sa budú snažiť o stabilizáciu štátu. Teraz nemôžeme zatvárať oči pred faktom, že tým problémom je centrálna vláda pod vedením Malikyho, a s podporou, ktorá pracuje s podporou Teheránu. A e, títo ľudia a malíky antagonizujú naďalej rôzne etnické a náboženské skupiny. EÚ musí navýšiť humanitárnu pomoc, musí podporovať stabilitu Iraku. Je dôležité, aby sme preukázali irackým občanom solidaritu a podporovali Irak. A nesmieme zabúdať na to, že vojenský intervencionizmus väčšinou viac problémov spôsobí, ako vyrieši. Toto je dôležité obdobie pre Irak a pre región. Irackí lídry si teraz musia uvedomiť, že musia prekonať náboženské rozdiely a musia budovať spoločnú budúcnosť pre Irán. Medzinárodná komunita môže priniesť mier a stabilitu a potrebujeme tam vládu, kde by za jedným stolom sedeli šíti a suniti. Dialogom by mohli vybudovať silný štát v Iraku. Irak v súčasnosti potrebuje novú vládu, ktorú bude viesť nový premiér, ktorý skutočne bude reprezentovať legitimné záujmy všetkých e, Iračanov bez ohľadu na etnický a náboženský pôvod. Ďakujem a teraz e, pristúpime k časti voľná rozpráva. Kečty aj máme 5 požiadaviek o slovo. Pán des, jedna minúta, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte, aby som tu predniesol niečo odlišné, ale je to úzko prepojené s našou diskusiou. Ide o znepokojujúcu situáciu v Iraku a na Strednom východe, Blízkom východe, vyžaduje si významné politické zmeny. Dokonca môžeme rátať, že tam dojde k zmene hraníc. Pokiaľ ide o Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo, bolo neschopné pristupovať tomuto regiónu konštruktívnym spôsobom. Všetky tieto udalosti by mohli, by mohli ohrozovať bezpečnosť EÚ a predovšetkým aj energetickú bezpečnosť nastal čas na to, aby sme si premysleli stratégiu EÚ v oblasti dodávky, bezpečnosti dodávky energii. Je dôležité tu mať bezpečné dodávky prostredníctvom bezpečných krajín a koridorov. Pokiaľ ide o to, túto skutočnosť, ide tu o to, ako môžeme využiť zdroje Stredozemnom more, mori a to by prospelo nášmu kontinentu a EÚ by mala byť lídrom tohoto úsilia. Ďakujem. Dám slovo pánovi Ferrerovi na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pred 8 rokmi plukovník Peters v časopise amerických ozbrojených síl uverejnil zaujímavú mapu, nová mapa Blízkeho východu. A keď sa pozrieme dozadu a pozrieme sa na to, čo sa postupne dialo ešte prednedávnom, tak to konečne e, začíname chápať aj mapu tohto amerického plukovníka. Ide o techniku e, imper, amerického imperializmu, používať e, rôzne nástroje, využívať ozbrojené e, skupiny islamské jednotky bojujú so zbraňami, ktoré dostali od členských štátov NATO. Situácia na Blízkom východe postihuje všetky krajiny, eh, či už Sýriu, Irak alebo ďalšie. To sú dôsledky týchto humanitárnych drám.

Ja by som chcel povedať, že všímam si, že neustále tu dochádza k tomu, že je tu snaha zasahovať do rozličných regiónov no a mm, tým, že Západ zasahoval do mm, Stredného východu, situácia sa tam čoraz zhoršovala, boli tu strašné klamstvá Tonyho Blaira, ktorá viedla to, že naša krajina sa zapojila do také e, hroznej vojny mm, a niektorí ľudia v našej krajine majú teraz krv na rukách, takže použme sa si tá situácie, že nemôžeme vyriešiť všetky nedostatky sveta, nemôže byť svetovou políciou. Áno, snažme sa pomáhať tam, kde je to možné, ale poprosím vás, v záujme mieru, nesnažme sa vždy zasahovať a miešať sa všade. Niekedy je lepšie iba rešpektovať e, nezávislosť štátov a nechať si, aby ľudia sa riedili svojimi vlastnými rozhodnutiami. Teraz pán Kercus na jednu minútu. Ďakujem. Irak sa dostal do poslednej fázy svojho rozpadu prekročil e, naozaj a ušiel veľkú vzdialenosť. Nesmieme zabúdať na naše ambície. V minulosti chceli sme vybudovať modernú demokraciu v tejto krajine a teraz sme sa dostali do chaosu. Keby bolo viacej Európy, tak by bolo možno menej chýb aj v Irake, keby sme neboli, bývali, váhali v našej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, v našej spoločnej obranej politike. Boli by sme bývali účinnejšie, zasiahli, ale mali sme strach vtedy a nemohli e, sme zabrániť tej kríze, ktorá sa môže e, zvrátiť na krízu energetickú, ktorá nás môže veľmi veľa stáť. Nesmieme zabúdať vzťah Irán-Izrael, že politickí utečenci a ich podpora je tiež veľmi drahá. Nesmieme zabúdať na islamský fanatizmus. Teda čokoľvek urobíme, musíme e, k tomu pristupovať rozumne. Viacej Európy a menej výdavkov. Pán Glezos na jednu minútu e, na záver tejto rozpravy. Pán Glezos, nech sa páči. Pred 71 rokmi bola konferencia v Jalte, bol tam Roosevelt, Churchill a Stalin a oznámili, že po konci vojny už nebude na svete imperializmus, že bude seba určenie národov, že sa budú rešpektovať práva menšín a ľudské práva. Ale išlo o štrosiu politiku, pretože to, čo vidíme dnes, to, čo oznámili veľké tri mocnosti v minulosti do praxe sa nikdy neuviedlo. A je tu stále problém seba určenia národov, napríklad Kurdov. A nikdy sa o tom nehovorí. Zatiaľ, čo je tu napríklad Írsko, ktoré nie je nezávislé. Máme tu problémy Baskov, Kataláncov, ako, vyšlie, ako vyriešime tieto problémy a kedy? Ďakujem. A teraz na záver rozpravy v mene e, vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku, pán Delavedová, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem všetkým europoslancom, ktorí vystúpili v tejto rozprave vo veľmi úprimnej a hĺbkovej EU e, vy správne e, ste požadovali, aby Únia venovala dostatočnú pozornosť 24. júna na e, rade AFED sa rada venovala otázke Iraku a rovnako aj budúci týždeň to bude na programe 22. júla. Medzi témami, ktoré ste spomenuli a ktoré si myslím e, sú otázky spoločného záujmu, to je mm, územná celistvosť Iraku, to sú podstatné prvky na to, aby sme budovali prosperitu v prospech všetkých občanov, aby sa podporovala stabilita v regióne. Každému je jasné, aká je vážna a dramatická situácia v krajine úvodné vystúpenia pán Arno, pani Gomeš, výzva myšlienky e, toho, tej viazanej podpory a inkluzívneho riadenia a demokratickej ústavy, teda riadenia ktoré nadviaže na ten prechod k demokracii. Otázka ľudských práv, ako to spomenuli viacerí, tak to je téma, ktorá historicky a aj v tomto prípade je v srdci záujmu celej EÚ, hlavne pokiaľ ide o, o slobodu kresťanského vieravýznania a práva kresťanov v oblasti. Aj na to je potrebná nová inkluzívna iracká vláda, ktorá bude legitímne zvolená. a pracujeme na tom ako únia. Niektoré konkrétne odvolávky či citácie, pokiaľ ide o chemické zbranie, Spravodajské zdroje potvrdzujú, že nejde o použiteľné zbranie, samozrejme ide o znepokojivú situáciu v súčasnom chaose, ale je potrebné, aby sme vychádzali zo známych faktov a údajov. Pokiaľ ide o obvinenia Turecka, že by financovalo IZIL, Musíme diferencovane pristupovať k podozreniam, rôznym rečiam a k skutočným faktom a k eventuálnemu refinancovaniu, ktoré by išlo cestou súkromných zdrojov od radikálov a odlišiť jednoznačne ako zdroj tureckú vládu. Ja si myslím, že to by sme mali jasne odlíšiť. Únia spolupracuje s krajinami Perského zálivu, aby sa identifikovali zdroje financovania ISISu a ďalších teroristických hnutí. Záverom oceňujem a myslím, že to si myslíte aj vy, že Naša delegácia v Bagdade vykonala vynikajúcu prácu. Naši kolegovia poskytujú vysokocennú prácu vo veľmi, veľmi ťažkých podmienkach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Mám tu 6 návrhov uznesenia na uzavretie rozpravy. Uzatváram rozpravu a hlasovať budeme zajtra o 11. A teraz máme vyhlásenie podpredsedničky Komisia Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci v bode stupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou. Dávam znovu slovo